Um, Ďakujem kolegovia a teraz budeme pokračovať e, s našou rozprávou e, o Západnom Balkáne a vyhlásenie podpredsedníčky komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnosť e, o stratégii pre rozširovanie na Západný Balkán a teraz pozvem podpredsedničku pani Mogherini, aby zaujala slovo.